señor presidente. Se reanuda la sesión. Tenemos disponible acta de la sesión anterior y si no hubiera Protokol predchádzajúceho zasadnutia e, máme pred nami. Pokiaľ nie sú žiadne námietky, tak e, platí e, táto zápisnica ako schválená. Dostávame sa k, ďalšieho, k ďalšiemu bodu nášho programu a e, síce k spoločnej rozprave o spoločnej bezpečnostnej a ochrannej politike v oblasti finančnej krízy a sektoru obrany. E, vypočujeme si vyhlásenie e, vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pani Eštonovej. Potom bude nasledovať ešte správa pána Liseka o vplyve finančnej krízy na sektor obrany. Je to spoločná rozprava. Najprv dávam slovo pani Eštonovej. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som začala tým, že sa poďakujem pánovi Lísekovi za jeho správu. Ako som uviedla včera večer, keď sme sa stretli, prišla som práve z agentúry EDA, kde takisto ma poprosili, aby som vyjadrila vďaku za jeho prácu. Pán predseda, pokiaľ ide o CSDP, táto záležitosť celá si vyžaduje veľkú pozornosť. Musíme zosieťovať a zorganizovať naše vojenské schopnosti a určité nedostatky, ktoré sa týkajú zamestnancov, takisto musíme doplniť, pokiaľ ide o misie a operácie. Avšak pokiaľ ide o požiadavku na európskej úrovni urobiť viac a lepšie, musíme posilniť aj túto požiadavku. Musíme byť schopní čeliť krízam, nejakým útokom na internet alebo energetickú bezpečnosť a musíme sa schopiť našich zodpovedností, ktoré máme a zároveň poukázať na to, že robíme za peniaze, ktoré dostávame skutočnú prácu na to, aby CSDP bo fungovalo, musíme pracovať koherentným, efektívnym spôsobom, komplexným spôsobom a musíme využívať všetky schopnosti, ktoré máme, ako to bolo uvedené aj 1. decembra na Rade ministrov zahraničných vecí. Určité rozpočtové limity sú určitou hybnou silou aj pre ďalšiu kolaboráciu. Keď budeme zosieťovať naše finančné prostriedky a zlepšovať programové eh, zacielenia, musíme to všetko robiť s cieľom, aby sme v budúcnosti dosiahli viac z menej. Rada 1. decembra podporila aj moju vízu, aby sme maximalizovali synergie a posilní kooperáciu. Treba doplňovať jednotlivé programy a neduplikovať ich. Som e, presvedčená o tom, že činnosť SFČ ako aj Komisie a členských štátov poisťujú, e, posilňujú práve tento aspekt 1. decembra sme sa takisto dohodli na tom, že Európska únia potrebuje zlepšiť svoje operácie a to tým, že sa budú identifikovať potreby a budeme konať s jasnými cieľmi a jasnými stratégiami. Pokiaľ ide Európsky parlament, v súčinnosti s národnými parlamentami kladie veľkú úlo- rolu aj na to, aby sme zabezpečili jasný dohľad, pokiaľ ide o zahraničnú uh, politiku a bezpečnosť. Pán predseda, chcela by som sústrediť aj na niektoré výsledky, ktoré sa nám podarilo v priebehu tohto roku dosiahnuť. Na úrovni štruktúr sme vytvorili Európsku službu vonkašiu činnosť a teraz už máme skutočne expertov na to, aby sme sa vysporiadali s krízami lepšie, rýchlejšie a účinnejším spôsobom. Keď bola táto služba v januári 2011 započatá, tak mm, arabská jar si vyžadovala okamžitú odpoveď a v kontexte tohto sme zriadili aj radu krízového manažmentu, kde sme sa snažili e, vysporiadať s takými krízami ako napríklad na pobreží Slonoviny alebo Africkom rohu v Afrike. Tieto štruktúry sú dôležité pre nás, aby sme jasne reagovali na konkrétne krízy. Ja v tejto oblasti spolupracujem práve s e, ostatnými zaangažovanými partnermi. Takisto sme zlepšili e, systém varovania a momentálne sa snažíme dosiahnuť posilnenie bezpečnostnej politiky a expertízy, pokiaľ ide o delegácie EÚ že toto sa nám podarilo dosiahnuť tým, že sme využívali, reštrukturalizovali zdroje, ktoré máme k dispozícii, zlepšili sme flexibilitu, účinnosť a nesnažili sme sa nájsť nejaké nové, drahé, iné riešenia. Pán predseda, e, snažíme sa tento komplexný prístup pretaviť do konkrétnych krokov a myslím si, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť je jasným príkladom. Môžeme využiť všetky nástroje, ktoré máme na to, aby sme sa venovali prevencii konfliktov a, e, a iným problémovým oblastiam v našej, v našom pole pôsobnosti týkajúcich sa práve takých oblastí a regionov, ako je Africký roh a južné krajiny južného susedstva. Niektoré krajiny určité, pociťujú určitú únavu, pokiaľ ide o CSDP, avšak myslím si, že tento rok jasne potvrdzuje to, že sa nám podarilo komplexným spôsobom a spôsobom, ktorý do budúcna je veľmi slubným, splniť tie ciele, ktoré sme si stanovili. 1. decembra EDA a jej rada predstavila konkrétne záväzky pre členské štáty, pokiaľ ide o také oblasti, ktoré sa jednoducho ktoré sme zistili práve na základe krízy, ktorá sa objavila v takých krajinách ako Líbii. Ako som ako vyplýva aj zo správy pána Lizika, nemáme inú alternatívu na spoluprácu v tejto oblasti. Medzinárodná spolupráca musí sa stať pravidlom a nemôže to byť iba nejaká výnimočná situácia. Na to, aby sme zachovali a rozvíjali schopnosti obrany Európskej únie, súhlasím s tým, čo povedal pán poslanec Lízek, že e, dosieťovanie prostriedkov je hlavným cieľom na to, aby sme uľahčili aj rozpočtu ako predstaviteľka, vrcholná predstaviteľka SV, čo urobím všetko preto, aby som si zjednodušila spoluprácu medzi členskými štátmi na to, aby som zabezpečila medzinárodnú e, konkurencieschopnosť a účinnosť EDA. E v júli som predstavila komplexnú správu o CSDP. Tam boli jasne stanovené parametre pre ďalšiu prácu práve v kontexte CSDP. Pokiaľ ide o hardware, to znamená schopnosti na úrovni armády a občianskej spoločnosti, ako aj software, to znamená tie plány, akým spôsobom ich chceme využívať. Rada ministra zahraničných vecí privítala práve tento môj apel 1. decembra. Iniciatívy členských štátov, ako napríklad Weimarská iniciatíva a dodatočné príspevky, e, pridali ďalšiu dynamiku do našej práce. Ja sa takisto teším, že tento pragmatický spôsob pokračovania smerom vpred, pokiaľ ide o vedenie operácií CSDP, je nápomocný Momentálne sa snažíme spustiť e, centrum v teréne, e, ktoré sa bude zacielovať práve na problematiku regiónu Afrického rohu. Chceme posilniť synergie na úrovni občianskej spoločnosti a poučiť sa práve, e, aby sme v budúcnosti postupovali lepšie. Myslím, že sme zaznamenali veľký pokrok v spolupráci s našimi partnermi v oblasti bezpečnosti a obrany, spolupráca s NATO je nevyhnutná. Je to uznané aj v Lisabonskej zmluve, ktorá je prvá z takýchto zmluv, ktoré explicitne venuje mm, poznámku aj, kde sa uvádza aj spolupráca s NATO. Ide tu o prehlbenie spolupráce. Tieto dve organizácie musia spolupracovať a prehlbovať spoluprácu, Myslím si, že sme vyrobili, že sa nám podarilo vytvoriť dobré vzťahy práve s pánom Rasmusenom na to, aby sme EU a NATO približili ešte viac k sebe za, s cieľom posilniť naše vzájomné ciele a organizáciu našej spolupráce. E, kríza v Líbii celkom jasne pokázala, že takáto potreba tu je. Spolupracujeme ruka v ruke s viacerými grémiami a jednoducho to aj držíme ľuďom, ktorí vkladajú do nás dôveru. Myslím si, že naše zručnosti sú e, dôležité aj v tom kontexte, že musíme, e, pokiaľ ide o obranu, e, postupovať takým spôsobom, aby to v budúcnosti bolo ešte lepšie. OSN je takisto našim dlhodobým partnerom a toto partnerstvo sa snažím vrtaviť do reality. Na gremiách, kde, sme už, spolu, kde už spolupracujeme, alebo ešte nie, v takých krajinách ako Afganistan, Somália, Somálsko, Kosovo, Líbia a robíme to aj formu strategického dialogu. Ja posilňujem našu bezpečnostnú politiku s našimi partnermi aj v tom zmysle, predovšetkým pokiaľ ide také regióny ako Africký roh. Podpísala, podpísala som rámcový dohovor s Spojenými štátmi v júni, pokiaľ ide o ich participáciu na CSDP a mis, civilných misiách a už teraz 60 a, amerických jednotiek eh, pracuje pod vedením EÚ v Kosove a Afganistane. Takisto chcem podporovať lepšiu spoluprácu s ostatnými partnerskými krajinami, vrátane prispievateľov a susedov v našom južnom a východnom partnerstve. Pán predseda, chcem teraz zosumarizovať naše konkrétne kroky do budúcnosti. Myslím si, že musíme ďalej zlepšiť tento komplexný prístup tým, že urobíme lepšie prepojenie, pokiaľ ide o prevenciu konfliktov, mediáciu, rozvoj a riešenie konfliktných situácií. CSDP má dôležitú úlohu, ktorú musí zohrať, pokiaľ ide o, čel, pokiaľ ide o to, že chceme čeliť spoločne organizovanej kriminalite, obchodovaniu s drogami a ľuďmi. Toto sú konkrétne veci, ktoré musíme vyriešiť Napríklad bezpečnostné problémy, ktoré sú v Saheli, to takisto súvisí s určitým prítokom zbraní a teroristov. Kombináciou našich prostriedkov, ktoré máme k dispozícii, môžeme vytvoriť koherentnú stratégiu, ktorá je absolútne dôležitá musíme venovať pozornosť predovšetkým k tomu, aby sme eh, v tejto oblasti neustávali. Rada urobila všetko, čo mala v jej silách, aby sa týmto krízam mm, venovala. Ja sa budem snažiť nájsť také riešenia eh, v prvej polovici roku 2012, ktoré by v tejto oblasti pomohli. Znamená to, že potrebujeme správnych ľudí na správnom mieste. Pokiaľ ide o vojenské zdroje. Toto takisto musí viesť k tomu, že budeme zosieťovať naše jednotlivé zdroje, nielen v kontexte určitých úspor, ktoré tu máme dosiahnuť, ale aj v kontexte zlepšenia spolupráce do budúcnosti. Takisto musíme podporiť efektívnosť našich misií a operácií. Európska únia by mala konať práve prostredníctvom misií CSDP, ktoré by mali priniesť určitú pridanú hodnotu, keď sme už definovali konkrétne ciele, ktoré teraz musíme dosiahnuť pokým takýmto spôsobom budeme úspešní, som vždy pripravená uvažovať aj o nových misiach, predovšetkým v takých regiónoch, ktoré sú strategicky dôležité pre európsku bezpečnosť, ako napríklad Sahel a Líbia. Pán predseda, CSDP môže byť efektívne a ambiciózne iba do tej miery, do akej miery to dovolíme. Vychádza z kolektívnej politickej vôle a ambície urobiť niečo. Takisto to znamená, že CFSP a jeho rozpočet musí byť schopný čeliť uh, jednotlivým finančným aspektom eh, týchto stanovených cieľov. Európsky parlament v podpore našich snách je kľúčový a dôležitý a túto príležitosť by som chcela vyžiť na to, aby som sa poďakovala všetkým vás, vám. Chcela by som záverom, pán predseda, povedať, že skutočne ďakujem za vašu podporu, za podporu Európskemu parlamentu pre CSDF, za to, že nás uistujete o vašej podpore e, pre túto štruktúru, ktorú považujete za absolútne dôležitú pre celú SLVČ. Ešte raz veľmi pekne ďakujem vám vám aj pánovi Lisekovi za jeho správu. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pani Eštonová. Teraz dostane na 4 minúty pán Lisek. Vážený pán predseda, vážená pani predsednička. Ďakujem za tieto slova, hovorí pán Lízek. Ďakujem za to, že ste zareagovali takto pozitívne na moju správu, pretože to je výsledok našej spoločnej práce, nielen mojej vlastnej práce, ale práce e, veľa členov podvýboru pre bezpečnosť a obranu takisto ako aj spolupráce s tieňovými spravodajcami, s ktorým spolupráca skutočne bola vynikajúca a chcel by som sa poďakovať všetkým kolegom a tým, ktorí participovali na tejto príprave za ich ústretovosť. Som skutočne rád, že vy, pani Baronka, a ako aj predstavitelia rady, že ste ukázali porozumenie pre problémy a potreby, ktoré to so sebou prináša. Celé to je prepojené práve C s potrebami CSDP. Pre nás je to veľká výzva. Dúfam, že Pani Baronka, e, môžete tlmočiť pripravenosť ministrov na rade, e, ktorí si uvedomujú dôležitosť celej tejto štruktúry tohto grémia. E, dúfam, že sa nám podarí nájsť podporu pre naše spoločné operácie a spoluprácu medzi členskými štátmi Európskej aby sme zlepšili efektívnosť, pokiaľ ide práve o oblasť bezpečnosti a obrany. Dúfam, že každý počul to, čo Robert Gates sekre, e, minister obrany USA uviedol. Najprv ho za jeho slova kritizovali, ale nakoniec výsledok bol taký, že veľa politikov, ako aj predstaviteľov Európskej únie sa rozhodlo, bohužiaľ takým spôsobom, že museli uznať to, že sa mýlili a že málo pravdu. To znamená, e, máme pred sebou veľkú vízu, ktoré budeme musieť čeliť predovšetkým, pokiaľ ide o reformu našej spoločnej politiky bezpečnosti a obrany. Takisto potrebujeme zlepšiť spoluprácu medzi Európskou úniou a NATO. Európska únia by sa mala sústrediť predovšetkým na vytváranie synergií, ktoré by mohli optimalizovať e, rozpočtové príspevky členov. Finančná kríza je globálny fenomén a takisto sa dotkla aj sektoru obrany. Máme tu spoločnú tendenciu e, krátiť rozpočty, ktoré idú práve do tejto oblasti a to nás trochu znepokojuje je pravda, že snaha dosiahnuť tieto také isté úrovne príspevkov aj napriek tejto kríze, že to je skutočne ťažká úloha, ale ja som e, osobne presvedčený o tom, že aj v takýchto turbulentných a ťažkých časoch pre európsky, pre európsky finančný sektor nemali by sme sa e, jednoducho takýmto spôsobom stávať v tejto problematike. Ja som navrhol svoje správe viaceré možnosti, ako by sme mohli optimalizovať zdroje, ktoré máme k dispozícii, aj keď sú menšie ako v minulosti, ako tieto môžu byť využité účinnejším a lepším spôsobom. A takisto, čo uviedla aj pani vysoká predstaviteľka, pani baronka Eštonová, to je takisto pravda, to, že potrebujeme zosietiť, zlepšiť a dať dokopy to, čo máme k dispozícii. To je jednoducho nevyhnutná podmienka. Pomôže nám to redukovať nákladovosť musíme konať čo možno najrychlejšie, musíme identifikovať tie najslobnejšie a strategické projekty, tieto by sa mali sústrediť hlavne na strategickú dopravu, na podporu logistiky, na podporu zdravotníckých systémov, ako aj dozor na mornej lodnej dopravy, ako aj ochranu a prevenciu proti krízam vyvolanými biologickými a chemickými zbraniami takisto aj pokiaľ ide o posilnenie tajných služieb. Takže máme tu viacero oblastí, kde môžeme takúto užšiu spoluprácu uplatňovať a nemôžeme e, doceniť správnym spôsobom úlohu Európskej služby vonkajšiu činnosť a EDA, kde sa snažia definovať konkrétne, akým spôsobom by sme mali plánovať do budúcnosti tejto oblasti. Ďalší problém, ktorému som sa venoval, je aj otázka technologického pokroku. Takisto zaostávame vo viacerých aspektoch za ostatnými. Ja som poukázal na problém toho, že trhy niekedy uprednostňujú kontrakty s inými aktérmi a nie s nami na základe nejakých uh, lepších ponok. Takže musíme konečne začať konať. Ďakujem veľmi pekne, pán Lisek. A teraz za výbor pre priemysel a energetiku dostane slovo pán Tošenovský. Vážený pán predseda, vážený, vážená pani Baronka. Vystupujem tu v úlohe spravodajcu výboru ITRE práve pre túto problematiku. Máme veľkú problémotnosť, že z dôvodov finančnej kríze a tým spojeného znižovania rozpočtu ide k programovým škrtom s negatívnym dopadom na obranný, na obranný priemysel. Neexistujúca spoločná politika v tejto oblasti môže zhoršiť negatívne dopady na obranný priemysel. Spoločná zbrojárska politika má síce zmysel z hľadiska ekonomického, ale môže ohroziť suverenitu jednotlivých štátov. Z týchto dôvodov európska obranná politika by mala viesť k väčšej mnohostrannej spolupráci, ale takisto brať do úvahy národné špecifika obranného priemyslu konkrétnejšie pre zmiernenie dopadov finančnej krízy na obranný priemysel je dôležité, aby sme uvažovali o väčšej konsolidácii dopytu práve v oblastiach spoločných vedecko-výskumných projektov alebo združovania dopytu po e, zdieľaných kapacitách. Vývoz pomáha niektorým firmám zmierniť dopady finančnej krízy, ale sú takisto firmy, ktoré nie sú medzinárodne konkurencieschopné. Tieto firmy by mali pokračovať v diverzifikácii svojho portfólia, napríklad do takých oblastí, ako je civilná bezpečnosť. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán. Ďakujem, pán Tošenovský. A dostávame sa k predstaviteľom jednotlivých politických skupín. Pán Brok, nech sa páči. Pán predseda, pani predsednička, kolegyňa, kolegovia, e, chcel by som sa u pána Liseka, ako aj u podvýboru pre bezpečnosť poďakovať za prácu, ktorú odviedli e, v súvislosti s touto správou je jasné, pre nás zahraničná politika znamená vždycky e, používanie premetívnych e, opatrení. To je vlastne východisková politika, ktorú používame pre udržanie mieru, pre vytvorenie e, mieru. Je vojsko potrebné, ale pokiaľ je potrebné, bolo by vhodné ho rozumne používať. Správa jasne ukazuje, že E, zdroje správne nevyužívame. Nemáme dostatok finančných prostriedkov, preto e, musíme vytvoriť synergetické účinky, ktoré sa dajú vytvoriť len na európskej úrovni. Preto je veľmi dôležité, aby sme v Bielej knihe definovali e, ciele Európskej únie a tomu vytvorili e, zdroje, pokiaľ ide o oblasť e, výskumu a e, vývoja, musíme spoločne urobiť ďaleko viac. To znamená, EDA má veľký význam v oblasti využívania multinacionálnych zväzov, ktoré máme v Európe, by sme e, mali preskúmať e, aj právne problémy, e, ktoré súvisia s nasadením. A samozrejme, že to slúži aj ochrane vojakov. Keď sa pozriem na to, ako vyzerá situácia v Afganistane, nie je tu možné zaručiť rozumnú spoluprácu s NATO. Eh, a eh, Európskou úniou. Takže je tu ešte veľa práce, ktorú musíme odviesť aj pokiaľ ide o našich vojakov. Máte pravdu, pani podpredsednička, k tomu potrebujeme politickú vôľu a tu musíme eh, prebudiť aj v jednotlivých hlavných mestách európskych štátov. Ďakujem. A teraz prosím na jednu minútu pani Kopa. Správa, o ktorej tu hovoríme, sa vzťahuje na budúcnosť obranného priemyslu. Vyvstávajú tu dve dôležité otázky musíme vytvoriť synergetické účinky na európskej úrovni, aby sa nezneužívali zdroje a na druhej strane sa musíme postarať o to, aby bol vytvorený príslušný plán. Ale potrebujeme aj tak trochu fantázie, aby sme e, umožnili e, konkurencieschopnosť nášho priemyslu, čo sa potom odrazí v ďalších plánoch. Je však e, bezpodmienečne e, nutné, aby sa to stalo bez e, negatívneho dopadu na zamestnanosť. Musíme sa postarať e, o to, aby bolo možné pracovať komplementárne a to by bola zároveň odpoveď na krízu. Ďakujem, pani Kopa. Za liberálov a demokratov prosím pani Nikolaj. Ďakujem, pán predseda. E, pani vysoká predstaviteľka. Myslím si, že táto e, rozpráva k správe Lízek je rozhodujúca pre spoločnú e, politiku v oblasti bezpečnosti a obrany. Je to dobrá správa, ktorá dobrá, dobre analizuje témy, ale ktorá chce ponúknuť aj riešenia. Okrem iného je to zároveň aj správa, ktorá poukazuje na koheziu v oblasti e, obrany. Máme možnosť e, túto krízu e, využiť na istú šancu práve v tejto oblasti bezpečnosti a obrany. Ovšem musím však počiarknúť aj skutočnosť, že škrty v oblasti rozpočtu v obrane môžu znamenať aj určitú, určité nebezpečenstvo pre našu bezpečnosť tá priepas, ktorá je už teraz dosť veľká medzi členskými e, štátmi Európskej únie a NATO štátmi sa takto ešte prehlbí. Reakcieschopnosť Európskej únie sa takto môže oslobiť. Naše nástroje, ktoré máme v rukách, to znamená EDA, musia byť účinne využité kapacita v oblasti integrácie ako aj reakcií sa musí využiť predovšetkým na pooling a sharing, aby e, Európa mohla vybudovať spoločné kapacity, aby sme tieto kapacity mohli udržať, e, aby bola zaručená interoperabilita v e, spoločnom systéme obrany ako všetci vieme, je tu ešte e, potreba e, misií v rámci EÚ. Potrebujeme tiež e, dobrú základňu v oblasti technológií. Musíme posilniť výskumné kapacity v niektorých členských štátoch a musíme sa tiež postarať o to, aby bol vytvorený dobrý systém zaobstarávania Problém spočíva v tom, že je tu ešte veľa korupcie. Existuje síce etický e, kódex, ale ten je potrebné e, naučiť sa efektívne používať. Keď sa vytvoria kapacity, tak to musí byť v zmysle európskych e, občanov a nie naopak. Ďakujem, pani Nikolaj. A za zelených prosím teraz pana Budikofera. Ďakujem, pán predseda, e, pani podpredsedníčka, e, milé kolegyne a kolegovia. Dovolte mi, aby som sa najprv poďakoval pánu Lisekovi za dobrú správu, ktorá skutočne, ako to už povedal Elmar Brok, sa snaží podchytiť šancu, ktorá spočíva v tom, že e, vo všetkých národných rozpočtoch je nedostatok financií a e, preto nemôžeme pokračovať e, v oblasti e, zbrojenia tak ako doteraz. Šanca, ktorá v koncepte pooling a sharing spočíva, je šanca, ktorú pán Lisek podchytil a som veľmi rád, že určitými pozmenujúcimi návrhmi sa snaží ešte zvýšiť nátlak na niektoré členské štáty pokiaľ by to bola hlavná obsahová náplň, e, moja politická skupina by hlasovala zajtra za túto správu. Ale sú tu ešte dva negatívne body. Na jednej strane je tu snaha vzhľadom na finančné nedostatky v členských štátoch rozpočet EÚ e, kanibalizovať e, pre tieto účely zbrojenia. Nie je to správne nie je správne robiť vojenský výskum e, v e, rámci e, agendy 2020 alebo FP7 a financovať to cez európsky rozpočet. Takisto nie je správne financovať Defense College cez prostredníctvom EÚ alebo financovať vojenský Erasmus cez náš rozpočet. To prakticky neumožňuje to, aby e, sme e, šetrili a boli pritom zároveň e, aj účinní. A po tretie, hovorí sa, liberáli sa zasadzujú za hospodárskú súťaž, ale v tejto správe je snaha predovšetkým z vyrazniť zahmlievať transparentnosť, pokiaľ ide o e, zbrojársky priemysel pod e, heslom vytvárania nových pracovných príležitostí. Chcel by som vás teda poprosiť, aby ste sa k tomu nepripojili. My si myslíme, že to do tejto správy nepatrí. E, podporuje to neúčinnosť a takisto je to mrhanie financiami. Ďakujem. Pán Bezikov. E, a teraz prosím pána Fan Orena. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Lisek pripravil naozaj veľmi kvalitnú správu. Bohužiaľ však jeho závery nie sú správne akoby reakciou na každý problém v tejto snemovni bolo viac Európy všetko je európskej integrácii. Naše obavy však by mali e, skôr ísť cestou väčšej solidarity v NATO, e, teda záväzky a politická vôľa. To sú dva prvky, ktoré chýbajú v mnohých európskych krajinách, bohužiaľ. Myslím si, že tie skutočné výzvy a tie skutočné hrozby tie nevyriešime, ak sa budeme snažiť uplatňovať na proces obrany tie isté postupy, ako v prípade napríklad eura. Európska únia by eh, mala prestať zasahovať do obrany, jej ambície sú naozaj veľkou hrozbou. Libyská kríza eh, podľa mňa toto dokázala, že spoločná bezpečná politika, respektíve bezpečná obranná politika bola irrelevantná. Nikto nechcel, aby sa EÚ vojensky angažovala, ani OSN, ani NATO. A skúsenosti z Líbie podľa mňa jasne ukázali tie potenciálne rizika toho procesu, toho konceptu združovania spoločného využívania, ktorý sa politikom zdá taký atraktívny. Nemecko dokonca aj stiahlo z voje síly z misie nad Libiou. Na čo to bolo? 28 krajín sa predsa dohodlo na operácii NATO v Líbii ale iba tretina naozaj sa zúčastnila eh, konkrétnych operácií. Ako krajiny, ako napríklad Veľká Británia alebo Francúzsko, ako môžete očakávať, že sa budú spoliehať na ostatných pri poskytovaní eh, vojenských eh, kapacít v našom mene? Toto len podporuje líniu eurokratov, ale je potrebná skôr iná cesta, teda skutočné kapacity, interoperabilita našich ozbrojených eh, síl, aby sme ich mohli eh, využiť eh, v spolupráci s našim najsilnejším spojencom, teda USA. Ďakujem pekne, pán Van Orden. Pán Butikofer zdvihol modrú kartičku. Akceptujete otázku od pána Butikofera? Pán Van Orden? Nech sa páči. Takže pán Butikofer. Keď ste proti konceptu pooling and sharing, ako to chcete zosúladiť so skutočnosťou, že u NATO sa to deje to isté, to znamená e, racionalizácia, ale pod e, iným e, menom, názvom. No, pán Butikofer, to je argument, ktorý nahráva do kariet. Mne všetko sa to predsa deje v rámci NATO, takže prečo aj Európska únia sa snaží robiť to isté? Prečo sa snaží byť uh, takým určitým duplikátom uh, NATO? Prečo robíme veci, ktoré už v rámci NATO existujú? NATO má veľký prínos v tom, že je to medzivládne združenie. Uh, nezávislé krajiny sa možno, či sa zúčastnia alebo nezúčastnia konkrétnych operácií. Toto je tá výhoda toto je ten veľký rozdiel. A my nemáme pooling and sharing, združovania, spoločné využívanie. My máme spoločné velenie, ak sú operácie v rámci NATO. Sú tu určité obmedzené uh, operácie v rámci uh, poolingu a sharingu, napríklad AVAX, ale vidíme, čo sa stalo v prípade AVAX v líbyjskej eh, kríze. Takže keď sa veci, keď ide naozaj do tuhého, tak sa sťahujú mali prísť s konkrétnymi zložkami a neprišli. A my práve chceme presný opak. Ďakujem pekne, pán Van Orden. A teraz dostáva slovo za GUE NGL na minútu a pol. Pani Lezing, nech sa páči. Ďakujem. Dnešná diskusia sa uskutočňuje na pozadí hospodárskej a finančnej krízy, v dôsledku ktorej ľudia strácajú svoje existencie, strácajú svoje e, práva i demokraciu. Takisto na pozadí toho, že e, tisíce e, ľudí, hlavne detí, zomierajú hladom. Pokiaľ by sa malo šetriť v Európe, tak predovšetkým v oblasti zbrojenia a obrany. Obrana znamená obrana pred teritoriálnymi útokmi tam môžeme šetriť. Aj keby som sa snažila pochopiť túto logiku a vychádzala by som z vysokej potreby obrady eh, pod eh, krycím pláštikom eh, vyšších nákladov sa má prakticky docieliť ešte viac zbrojenia. Ja si myslím, že tento e, scenár sa zbytočne nafúkuje. Chcela by som povedať, že nie je pravdou, že e, krátenia e, v tejto oblasti by vytvorili nové pracovné miesta. Návrhy v správe pána Liseka znamenajú tiež určité nebezpečenstvo pre demokraciu a síce pre zmiešavanie E, civilnej oblasti a e, vojenskej oblasti. Budeme hlasovať teda proti e, tejto správe. Okrem toho požadujeme radikálne odzbrojenie a civilnú Európsku úniu. Ďakujem, pani Lösing. A prosím teraz na jednu minútu pána Terov. Vážený pán predseda, mnohé európske krajiny e, sú kvôli kríze v situácii, že musia krátiť výdavky. Aj moja krajina, Fínsko, tak urobila. Je, vzbudzuje to obavy, pretože bezpečnosť obyvateľstva musí byť zaručená. Žiadna iná úloha nie je dôležitejšia, preto je nemorálne robiť tu krátenia, keď e, súčasne miliardy eur e, sa e, mrhajú inde. Krátenia e, v tomto rozpočte prakticky zmenšujú aj význam Európy, Európskej únie. Na arabskej jari sme videli, že potrebujeme aj vojenské zásahy. Spoločná spolupráca je dobrá, ale tak členské štáty ako aj Európska únia si musia neustále pripomínať, že e, táto spolupráca sa musí zlepšiť. Ďakujem, pán Tero. Za nezaradených prosím pána Lepena. Ďakujem, pán predseda. Federalisti budú šokovaní, ale ja si myslím, že obraná politika je národnou politikou. Ide o strategické, diplomatické a bezpečnostné záujmy, ktoré sú špecifické pre každý jeden národ. Využívať spoločné kopocity znamená a vlastne okliešťovať suverenitu. Vnútorný trh pre vojenské kapacity napríklad niektoré štáty si myslia, že e, po, musia nakupovať e, E, vojenský materiál v USA. Európska únia je v mnohých oblastiach prakticky neschopná presadiť e, záujmy e, spoločenstva. Vidíme, že nič sa nedarí riešiť medzi vládnou spoluprácou. Aj bez zásahu Brusela. Pani Eštonová, veľmi ľutujem, ale vy stále hovoríte, že e, naša hospodárska politika je diktovaná už viac ako 30 rokov od čias, ako zmizla hrozba e, sovietskeho e, zväzu, sa stali naše kapacity zastaralými a to všetko sa urobilo e, z e, finančných dôvodov. Každý očakáva čosi od susedov alebo e, od USA, aby sa snažili viac USA ale my sa musíme vrátiť k nezávislým národným politikám a tak budeme mať dôležité finančné prostriedky, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť, ale aj pre spoluprácu aby sme všetky výzvy mohli riešiť e, spoločne. Všetko ostatné e, povedie k stroskotaniu. Ukaz... Prepačte, máte nejakú otázku na pána Lepena? Mávate modrou kartičkou? Nie, nemáte žosku na pána Lepena. Dobre. To je výborné. Budeme mať mierové, pokojné popoludne. A teraz e, samostatní zapísaní rečníci na dve minúty ako prvý dostáva slovo pán Danža. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Vynikajúca správa nášho kolegu Liseka ukazuje, aký dôraz musíme e, klásť na e, národné e, snahy. A okrem toho je tu aj snaha Američanov, ktorí nemôžu urobiť e, všetko pre nás a nechcú urobiť všetko pre nás. Jasne to demonstrovala Líbia. V tomto kontexte je skutočne nevyhnutné, aby sme mali stižiadostivú e, spoločnú bezpečnostnú a obranú politiku. Musíme mať dostatočné kapacity. Hovorili ste o e, globálnom prístupe ale to môžeme zaručiť iba e, my v prípade medzinárodných kríz. Musíme však e, tiež hliadnúť na to, aby e, sme nezabudli na bezpečnosť. Skrátka, vojenskú oblasť potrebujeme na to, ak chceme nájsť globálne riešenie v oblasti bezpečnosti. To ste jednoznačne pozitívne povedala v súvislosti e, so svahilskou e, zónou a africkým rohom. Ľutujem, že ešte stále tu existujú určité blokády, pokiaľ ide o EDA agentúru, ale napriek tomu e, som rád, že ste nám niečo povedali o tom, ako tieto veci vidíte v oblasti zbrojárenského oblasti obrany je potrebné e, zbrojárenský priemysel konsolidovať. Sú to pracovné príležitosti a technológie, ktoré sa používajú nielen pre oblasť obrany, ale sú veľmi dôležité aj pre našu ekonomiku. Ďakujem, pán Danža. A na jednu minútu prosím pána Geltierio. Ďakujem, pán predseda. Už eh, tu bolo viackrát povedané z úst eh, mojich eh, stranických kolegov, že podporujeme správu pána Liseka. Závery rády sú malý, ale dôležitý krok vpred, to si myslím. Parlament očakával viac, hlavne v určitých oblastiach, ale to vážne riziko toho, že úplne e, sa vzdáme spoločnej bezpečnostnej obrannej politiky, tak toto riziko tu už nie je. Ďakujem pekne vysokej predstaviteľke za jej prácu. Hovoríme o nových operáciách, UFO Libya, naozaj veľký úspech, operácie v Sudáne a v ďalších častiach sa Takže vidíme, že sme schopní dosiahnuť konkrétne výsledky a preto chceme pokračovať aj v našej finančnej podpore. Pokiaľ ide o implementáciu, táto je veľmi dôležitá. Pokiaľ ide o výskum, tam je tiež potrebné navýšenie prostriedkov. A to, čo sa udialo doposiaľ len prvým krokom, prosím, nestrácajme tú dynamiku, poďme do ďalších fáz. Žiadna európska krajina totiž sama nemôže tie hrozby zvládnuť. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo na minútu pani Nates. Utenbrook. Pani vysoká predstaviteľka, ja by som na úvod chcela zagratulovať spravodajcovi Lizekovi za vynikajúcu správu. Po druhé chcem povedať, že vítam e, ten váš e, úvodný prejav, vašu reakciu na túto správu. Táto rozprava Eh, Skladka sa točí okolo toho urobiť viac s menej prostriedkami, formou združovania a spoločného využívania. Ja by som sa chcela zamerať na tú potrebu krátiť a možno aj odstraňovať eh, napríklad eh, určitý typ zbraní. Mám na mysli jadrové zbranie. Celá otázka kontroly zbraní, hlavne teda tých jadrových, denukle arizácia. O tom, ako by sa vôbec nehovorilo, zmizlo to z našich radarov a ja si myslím, že ak sa nám podarí oživiť tie snahy v tomto smere, tak posilníme našu celkovú pozíciu. Napríklad e, D, nuklearizácia Blízkeho východu, tak aby sme mali naozaj svet úplne bez jadrových zbraní. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz na minútu dostáva slovo pani Cavela. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Ešten. Moja krajina, Grécko, jedna petina nášho dlhu vychádza z našho obranného priemyslu, že sme mali konflikt s Tureckom a že teda náš sektor obrany naozaj je relatívne robustný. Ale toto nie je udržateľné u nás v Grécku. Čiže ak e, by znova sa mali vyhrotiť, vyhrotiť e, vzťahy s Tureckom, kto by chránil hranice Európy, keby tu naozaj bola nejaká e, naliehavá hrozba. V prípade naliehavej hrozby potrebujete okamžite reagovať, potrebujete náležitú obranu. Ale ako to zvládnuť z rozpočtového hľadiska? Prosím, nezabúdajme na to, že existujú skutočné hrozby, že to nie sú nejaké abstraktné vymyslené rizika. Nehovoríme tu iba o našom zapojení v Afganistane alebo v iných častiach sveta. Ja hovorím o niečom, čo je hneď za našimi hranicami. Ako na to budeme reagovať? Ďakujem pekne, pani Cavela. A pani Cavela, pán Van Orden má na vás otázku. Akceptujete ju? Nech sa páči, pán Van Orden, máte 30 sekúnd. Áno, bol som taký trošku prekvapený, zmetený. Môžete to prosím objasniť? Tvrdíte? Áno, samozrejme sú tu reálne hrozby v tomto svete a že musíme mať náležitú obranu, ale nemáte pocit, že na to je takouto náležitou obranou? A že to, čo robí Európska únia, čo sa pokúša, že to je absolútne irrelevantné? Nemyslíte si, že USA by vymenili spolahlivých partnerov za politicky zvláštnu inštitúciu, ktorá bude navyše vojensky nekompetentná? Cavela? Pani Cavela, nech sa páči. Máte tiež 30 sekúnd. Ďakujem. Nuž, to, o čo nám tu teraz ide, o čom hovoríme, je naša spoločná obranná politika hoci neexistuje, pokiaľ ide o moju krajinu Grécko. Grécko je členom EÚ 30 rokov. A keď došlo k nejakým vyhroteniam medzi Gréckom a Tureckom, tak e, nám nepomáhalo na to, ani Európska únia, ale pomohli nám Američania. Toto ma veľmi mrzí. Mm, pán Van neviem, či toto je odpoveď na vašu otázku. Ja hovorím o naozaj existujúcom hmatateľnom riziku, skutočnej hrozbe, ktoré sme vystavení. Ja viem, že vy našťastie rovnaký problém nemáte ako my v Grécku. Ďakujem. Ďakujem, pani Cavela. A teraz pani Doc. Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani Baronka. Ja dnes po obede sa vyhnem tomu, že by som hovorila o potrebe hovoriť o, o ťažkých hospodárskych časoch. Ja by som podporila skôr prístup k riešeniu situácie, tak ako to robí NATO. Ale vážená pani vysoká predstaviteľka, by som sa chcela sústrediť hlavne na to, a vy ste to aj uviedli v tých vašich úvodných slovách. Hovorili ste tu o podpise rámcovej dohody so Spojenými štátmi americkými, pokiaľ civilné misie v Kosove a v Afganistáne a takisto o množstve ľudí, kto, ste hovorili o množstve ľudí, ktorí pracujú pri tejto programe. My by sme mali vítať expertné skúsenosti týchto ľudí a ich odvážnosť v týchto ťažkých časoch. Ja si myslím, myslím tu predovšetkým na úlohu jednotiek Severného Írska a Spojeného kráľovstva, kde trénujeme nové mierové jednotky a kde sa snažíme vytvoriť podmienky na zachovanie mierovej situácie, a to práve za spolupráce britských a amerických jednotiek. V týchto časoch ťažkých a komplexných víziev, ktoré musíme čeliť, je dôležité si uvedomiť, že táto práca sa môže skomplikovať nejakou európskou byrokraciou. A chcela by som, aby ste nás uistili, že tí, ktorí momentálne slúžia v Afganistane a v Kosove, nebudú mať hatenú prácu takýmto spôsobom zo strany byrokratov z Bruselu. Ďakujem pani Doc. Teraz dostane slovo na dve minúty pán Galer. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pánu Lisekovi za jeho vynikajúcu správu. Prakticky e, upozorňuje e, na miesta, kde sú deficity a kde môžeme viac dosiahnuť spoločne. E, pani vysoká predstaviteľka povedala správne, že spoločná e, politika bezpečnosti a obrany môže byť len taká dobrá, ako to pripustíme. V tom má pravdu. Želal by som si, aby 1. E, decembra e, e, sme viac pripustili e, v záveroch e, rady. Myslím si, že sme sa práve dohodli len na tom, že operačná centrála v Bruseli e, by mohla byť používaná, respektíve nasadzovaná ad hoc a nie systematicky alebo permanentne. A to je polutovania hodné. Tiež si kladem otázku, ako je to možné, že v záveroch rady E, hovoríme o battle groups, ale e, členské štáty nie sú schopné e, vytvoriť dve takéto jednotky. Čím to je? Chcete v budúcnosti zabrániť tomu, aby tak bolo? Aj čo sa týka poolingu a sharingu, myslím si, že táto iniciatíva je vynikajúca a nedostatky sú tu nielen kvôli financiám, ale kvôli tomu, že e, je potrebné zabezpečiť e, tesnejšie spojenie. Kladiem si tiež otázku, e, do akej miery táto iniciatíva Pooling a Sharing viedla k tomu, aby sa tie medzery, ktoré boli stanovené v cieľoch v roku 2006, boli odstránené. V liste Weimarského trojuholníka z roku 2011 ste e, žiadali podniknúť príslušné e, kroky na aktiváciu e, týchto úloh. Ďakujem. Ďakujem pánu Galerovi a prosím teraz pána Pasku. Súčasná snaha zabezpečiť situáciu ohľadom eura, so sebou prináša viaceré výzvy. Musíme zabezpečiť fiskálnu disciplínu a táto so sebou prináša aj to, že znižujeme rozpočty do bezpečnostnej politiky, avšak bezpečnostné výzvy tu ešte stále sú aj v našom bezprostrednom susedstve. Aj keď žiadna z týchto výziev a rizik nezadiaľ nie je hrozbou, musíme jednoducho sa pripraviť na budúce situácie. Po druhé, Európa predáva svoje e, vybavenie práve v tejto oblasti do rúk, ktoré nie sú vždy dôveryhodné. Nesmieme sa zbaviť takéhoto vybavenia tým, že by sme to dali do nesprávnych rúk. E, euro ako také vidíme, že podkopáva vnútornú solidaritu Zdá sa, že situácia sa v tejto oblasti skutočne zhoršila, práve pokiaľ ide o združovanie a využívanie spoločného kapitálu. Pokiaľ ide o príspevky do NATO, hovorí sa tu o nejakých menších alianciách, ktoré už boli započaté. Zdá sa, že Európska únia v tejto miere utrpela, pokiaľ ide o globálneho hráča a takýto štátu. Ďakujem, pán Pasku, a teraz dostane na minútu pán Lambsdorff. Predtým, než budem hovoriť k téme, chcel by som pozornosť e, prítomnosť, prítomných e, zamerať na e, pánom Stavrosa Lambrinidisa. Sme veľmi radi, že je tu v sále prítomný. Keď mám podujatia medzi voličmi, vždycky sa voličov pýtam, kto má viacej vojakov, Európska únia alebo USA. Odpoveď je vždy nesprávna Európske členské štáty majú 2 milióny vojakov, Američania 1,4. My sme teda pozuby ozbrojení, ale e, pre týchto vojakov vynakladáme len tretinu toho, čo Američania, čo je skutočne nezmysel, pretože pooling, preto je pooling a sharing veľmi rozumný. Nemôžeme to však e, prenechať e, všetko tejto vojenskej zložke, musíme to sprevádzať aj politicky a preto je táto správa veľmi dôležitá Chcel by som sa poďakovať panu e, Lisekovi. E, čo sa týka e, výmeny názorov, to, čo je právne záväzné v rámci smernice, sa nedá nahraniť. Tu mám usmernenia Európskej únie. Je dôležité, aby sme sa držali týchto usmernení. Vždy prakticky skresľujú trh a môžeme ich pripustiť len v zmysle článku 146. Ďakujem. Chvíľočku, pán Karas, pretože pán Van Orden naznačil, že by sa chcel cez modrú kartu niečo spýtať. Pán Van Orden, máte príležitosť. Je to dôležitá informácia, pán predseda. Európska únia nemá žiadne jednotky, pán predseda nemá žiadne jednotky, absolútne. Sú tu jednotky v ozbrojených sílach našich štátov, ale Európska únia ako taká nemá žiadne ozbrojené síly, Takže musíme v tejto veci hovoriť jasne. A nemali by sme nejaké falošné porovnávania so Spojenými štátmi americkým takýmto spôsobom uvádzať. Pán Lambsdorff? Viem o kvalite našich e, e, tlmočníkov, nemohlo to byť teda prekladom, ale pravdepodobne e, je to v tebe, Joffrey. Ja som jasne povedal, že členské štáty majú 2 milióny vojakov a e, tieto všetky členské štáty E, vynakladajú e, teda e, na svoje vojska jednu tretinu toho, čo Spojené štáty americké. Myslím si, že táto diskusia je veľmi dôležitá. Ďakujem panu Lisekovi za túto správu. Teraz pán Karas na minútu a pol. Pán predseda, pani podpredsednička, dámy a páni, existujú tri fakty Prvý fakt je ten, že Európska únia bola založená ako mierový projekt, ktorý to znamená, že nedôjde k žiadnym vojnám medzi členmi Európskej eh, únie. A tento cieľ sme na 100% splnili. Druhý fakt. Napriek tomu vo všetkých členských štátoch eh, máme eh, bezpečnostnú politiku a politiku obrany a všetky štáty sú si zajedno v troch bodoch. Máme problém e, s rekrutovaním personálu, s účinnosťou a s financovaním. Tretia skutočnosť. Neexistuje, neexistuje žiadna spoločná účinná zahraničná, dôveryhodná zahraničná politika bez e, spoločnej e, politiky obrany a bezpečnosti. To znamená, že musíme urobiť všetko na základe týchto troch faktov, aby sme zaručili spoločnú e, obranu a bezpečnosť pre Európsku úniu. Správa pána Liseka nám ukazuje cestu, čo všetko môžeme urobiť na základe existujúcich zmluv, aby sme zvýšili účinnosť aby sme zvýšili politickú dôveryhodnosť a aby sme e, rozpočtovo-politické požiadavky zredukovali, pretože spoločne to môžeme urobiť lepšie, ako keby to každý štát urobil robil sám pre seba v rámci svojej režie. Ďakujem, pán Karas. Pani Gomez, nech sa páči. Modrá karta. Pani Obamaja? Pán Obamaja, pán predseda, ďakujem. Zdá sa, že modré karty sú unvok, ale dúfam, že pán Karas mi dá odpoveď na moju otázku. Hovoril o spoločnej zahraničnej e, politike a e, politike obrany, ktorá nie je účinná to môžeme e, takto nechať, ale čo, sa, čo mi chýbalo v jeho analýze je jasné polohovanie. Pán Karas, znamená to, že navrhujete, aby sme mali spoločnú e, politiku e, obrany v rámci EÚ a navrhujete, aby sa všetky e, štáty EÚ teda vyskytovali aj v NATO? Poprvé navrhujem to, aby e, obsahová náplň správy Lísek bola premietnutá do praxe, aby sme ju podporili a aby sa stala fixnou súčasťou e, politiky bezpečnosti a obrany. V Lisabonskej zmruve sme e, prakticky urobili príslušné kroky s EDA agentúrou. Po druhé, navrhujem, aby sme ciele, ktoré sme si sami vytýčili, brali vážne Potrebujeme Európsku e, úniu e, obrany a bezpečnosti. To, čo môžeme v rámci tejto zmluvy urobiť, mali by sme e, sa snažiť dôsledne presadiť. Myslím si, že máme na to dobrý základ. Pani Gomez, áno, finančná kríza má naozaj e, veľmi e, nebezpečné dopady na naše kapacity v oblasti národnej bezpečnosti a obrany a teda vplýva aj na SBOP. Žijeme v časoch, kedy Číňania a ďalší prichádzajú poskytujú za nízke ceny z e, veľmi citlivú technológiu. Kolega Lize vypracoval veľmi dobrú správu. Hovorí o tom, že združovanie a spoločné využívanie je kľúčovým pre Európsku úniu a európske štáty, tak aby sme naozaj boli dôležitým hrácom aj v rámci NATO, ako sa stiažoval pán Gates musíme e, preferovať európske opatrenia pred inými. V opačnom prípade sa nám nepodarí vybudovať e, silný obranný priemysel, nepodarí sa nám dosiahnuť e, synergie s NATO alebo s inými organizáciami klesanie e, alebo znižovanie rozpočtov, ale rozumným spôsobom. Napríklad e, sa zbavme korupcie, e, zbavme sa toho čierneho hospodárstva a rôznych nedostatkov pri verejnom obstarávaní. Británia, Francúzsko a tak ďalej. Prosím, nech prestanú míňať prostriedky na jadrové arzenály, ktoré nie sú na nič, pokiaľ ide o tie hrozby, ktorým teraz čelíme. Presne naopak. A na záver, pani Ešten, Líbia bola zmeškanou možnosťou misie SBOP pre EÚ a franko-britské e, vedenie. Vašou úlohou je presvedčiť členské štáty, aby nepremrhali e, takéto možnosti a aby dostali zodpovednosti. A my v Európskom parlamente vás v týchto snahách iste podporíme. Ďakujem pekne, pani Gomez. A teraz na minútu a pol dostáva slovo vám preda. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Finančná kríza nám jasne ukázala, že máme len dve možnosti. Buď to sa rozdelíme a integrácia sa stratí, alebo budeme silnejšie spolupracovať. Tá druhá možnosť je podľa môjho názoru tou, ktorú by sme mali uprednostniť pretože žijeme v globalizovanom svete a naozaj musíme konať globálne. Toto je jediná možnosť. Mm, áno, rozpočet na obranu v Číne sa zvýšil za 80 rokov o 200 a zároveň európske členské štáty znížili svoje výdavky na zbrojenie e, takmer až na nulu. Takže potrebujeme lepšiu koordináciu v bezpečnostnej a obrannej politike. Musíme e, tie kapacity združovať a spoločne využívať. Operácia v Líbii nám ukázala, prečo je toto potrebné angažujeme sa v rámci NATO, ale myslím si, že teraz potrebujeme aj skutočnú európsku obrannú kapacitu. V správe sa hovorí o konkrétnych krokoch, ktoré sa navrhujú, aby sme toto celé dosiahli. Sú tu dôležité viaceré veci. Po prvé, európsky semester na prepracovanie tejto politiky bezpečnostnej obrannej, po druhej, oddelenie pre bezpečnosť v rámcovom programe pre výskum a po tretie, určitý vojenský Erasmus pre lepšiu a spoločnú obrannú kultúru. Ešte raz sa chcem poďakovať pánovi Lizekovi a blahoželám k jeho vynikajúcej správe. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz teraz na minútu dostáva slovo pán Mauro Nikolas. Ďakujem pekne, pán predseda. Žijeme naozaj vo veľmi zložitých časoch. Členské štáty by mali spolupracovať oveľa užším spôsobom, mali by prepájať e, svoje zdroje, združovať ich e, a by mohli obstáť z očí v oči spoločným výzvam, pre ktorými stojí obraná stratégia v Európe. Každý musí prevziať e, svoj diel zodpovednosti za mier nielen v Európe, ale aj v našom susedstve a na celom svete ako takom. Hospodárska a finančná kríza je tiež výzvou, ale možno aj príležitosťou na to, aby naše bezpečnostné obranné politiky sa viac integrovali. Niektoré členské štáty musia urobiť väčšie reformy. Zhodneme sa na tom, že toto združovanie a spoločné využívanie, že toto je správna stratégia za týchto okolností, ale prosím, nezabudeme na vojenskú okupáciu Cypru. Sú tam ešte stále jednotky, cudzie, a ako to má byť s Cyprom v súvislosti so závermi tejto správy, pokiaľ ide o združovanie a spoločné využívanie? Je potrebné zohľadniť súčasnú situáciu Cypru. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Všetkých vás tu vítam, kolegovia. Respektíve zdravím. A pokračujeme pánom Kelamom, ktorý má minútu a pol. Máte slovo. You, Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani vysoká predstaviteľka. Táto skvelá správa jasne objasnila kľúčovú otázku. Pokiaľ ide o redukovanie finančných prostriedkov do bezpečnostného sektoru, môže priniesť so sebou riziko, pokiaľ ide o dôveru Európy a jej pozíciu stabilizačného prvku na svete. A, nie je to ani tak redukciu finančných prostriedkov. Alarmujúcejšie ešte to, akým spôsobom sa tieto peniaze využívajú. Národné plány obrany sú nekoordinované stále viac a viac a to vedie k určitým duplicitným e, programom. E, nedokonalej aj podiel, pokiaľ ide o nové technológie a peniaze, ktoré sa využívajú práve do tohto sektora. Ale jasným výsledkom tejto správy je, že finančná kríza prináša so sebou aj príležitosti. Máme tu konečne čas kedy by sme mohli konsolidovať národné plánovanie bezpečnosti. A súhlasím s vysokou predstaviteľkou, ktorá uviedla, že multinárodné korporácie, medzinárodná spolupráca a združovanie kapacít by malo byť pravidlom a nemala by to byť iba výnimka, pokiaľ ide o naše konkrétne kroky. Ale takisto by som chcel povedať niečo, pokiaľ ide o ochranu na úrovni internetu. Je to oblasť, ktorá požaduje e, dôležité, dôležité no, pozornosť z našej strany. Potrebujeme efektívnejšiu spoluprácu na lepšej kvalitatívnej úrovni, to je takisto kľúčová požiadavka. Nejde tu iba o nejaké zbožné želania, pretože sú tu veľké hrozby, ktoré internet môže zo sebou prinášať a týka sa to predovšetkým ohrozenia našej e, bezpečnosti. Na to, aby sme v tejto oblasti zlepšie znášali bremeno e, takejto prípravy a analýzy e, budúcich hrozieb, to je tá naša hlavná úloha. Potrebujeme koordinátora v tejto oblasti na úrovni Európskej únie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán Kelam. A teraz dostáva slovo na minútu a pál pán Komucakos. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. E, nie je žiadnej pochybnosti o tom, že kríza, ktorú tu dnes zažívame, mala táto kríza skutočne veľké dopady na rozpočty členských štátov a takisto aj na obranný priemysel a obranný sektor ako taký. Členské štáty, ktoré potrebujú väčší rozpočet práve do oblasti obrany v porovnaní s Gréckom, sa snažia nájsť nejaké rozumné riešenie, aby tento sektor nemal príliš veľký podiel na rozpočte. Avšak neexistuje žiadny univerzálny všeliek a preto práve spolupráca v oblasti obrany a účinná spolupráca v tejto oblasti je nevyhnutná. Nie je to iba nejaký pokus o spoluprácu. Nesmieme zabúdať na to, že obrana ako taká je ukotvená v samom strede a podstate suverenity členských štátov a preto musíme vyvíjať veľké úsilie a prejaviť určitú flexibilitu. My súhlasíme s princípom združovania a zdieľania. Je to nevyhnutné. Súčasne však je dôležitým aj operatívny aspekt a je dôležité, aby sme dosiahli komplementaritu medzi kapacitami a výdajmi v rôznych krajinách. V našej krajine je to skutočne zložité, pretože stojíme tu tvárov v tvár skutočnej hrozbe a sme pritom postihnutí krízou. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. A týmto sme uzavreli zoznam rečníkov, takže môžeme otvoriť e, program spontánnej rozpravy. Keď aj máme viacero rečníkov, ktorí sú prihlásení, oveľa viac ako môžeme dať slovo. Ja by som chcel každej skupine dať slovo. Najprv dostane slovo pán Kelly. Ďakujem pekne, pán predseda. V ideálnom svete by sme nepotrebovali obranu a obranné jednotky, ale svet bohužiaľ zostáva stále viac nebezpečným deň zo dňa. Preto budeme potrebovať obranu aj do budúcna. Vidíme, že potrebujeme zabezpečiť e, lepšie možnosti, e, aby sme ochránili ľudí, ktorí cestujú pred teroristami. Myslím si, že musíme sa snažiť nájsť komplexnejšie riešenie pre obranné jednotky, tým, že budeme bojovať spoločne proti teroristom a kriminálnym skupinám. Môžem uviezť aj príklad. Napríklad nelegálne cigarety v Európskej únii sa sprostredkúvajú vo výške alebo v cene 10 miliard eur. Takže musíme aj v tejto oblasti niečo urobiť

Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Bilbao. Máte minútu. Vážený pán predseda, pani Eštonová tu hovorila o rôznych nástrojoch, ako sa dá zlepšiť plánovanie alebo zabezpečenie bezpečnosti a obrany. Ide tu napríklad o otázku využívania flotil. A v tejto oblasti má baskická florida, flotila dôležitú úlohu. A môžeme tu pritom povedať, že tu ide aj o to, že pôsobí v takých operáciách ako napríklad Atlanta. Ako sa to e, rozvíja na základe predmetných e, právnych nástrojov Európskej únie Otázka však je aj tá, akú možnosť poskytujú africké krajiny na to, aby sa rozvíjala táto operácia v Indickom oceáne. To sú určité dohady, ktoré ste, dohody, ktoré tu boli vyrokované. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďalším rečníkom je pán Tremopoulos. Máte minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa pani Eštonovej spýtať nasledovné. Dohoda medzi Papandreom a Sarkozym a Merkelovou v oblasti zbrojenia vo výške 10 miliard eur, o tom sa hovorilo aj v tlači a vidím, že pani vysoká predstaviteľka ma nepočúva, ale ja by som bol rád, keby nám odpovedala na našu otázku ako sa táto vec má, ako je to možné v, tejto, v týchto časoch, kde sú tu veľké škrty. Napríklad v roku 2012 došlo k takejto dohode, to sa pýtam. A obranné programy by sa mali navýšiť o 18 A to je skutočný škandál, ktorý bude mať veľké dopady. Vidíme, že dochádza k manipuláciám v niektorých podnikoch a chcel by som sa preto spýtať, aká je politika pani Eštonovej? Vie nám pomôcť? Vie pomôcť našej krajine? Aby sme sa zbavili takých problémov, ktoré tu stále zostávajú nevyriešené práve vo vzťahoch k takým krajinám ako Turecko, aby sme sa nedostávali stále do hĺbšej a hĺbšej krízy. Ďakujem pekne. Pán Ferreira. Pani Ferreira, máte slovo, nech sa páči. Pán Ferreira. Ďakujem. Je to skutočne znepokojujúce, znepokojujúca táto diskusia, ktorú tu máme. Tí istí páni, ktorí hovorili e, o e, útokoch e, na zamestnávateľov, ktorí hovorili o určitých škrtoch v oblasti vzdelávania, zdravotníctva. Títo ľudia hovoria teraz, bez toho, aby sa začervenali, že e, vojenské kapacity v Európe musíme rozšíriť a e, že e, sa to nesmie odraziť v obmedzovaní rozpočtu. Výskum by sa mal uskutočniť tiež v oblasti vojenského priemyslu a to v duchu Lisabonskej zmluvy. To ukazuje, aký agresívny je kapitalistický systém práve v období krízy. Musíme teda e, proti e, takémuto postoju bojovať. Ďakujem, pani Sinclair. Thank you, Mr. Uh, president. Ďakujem, pán predseda Naša, naša krajina dnes vystupuje veľmi často tu a ja by som sa chcela eh, vyjadriť eh, k našim obran, obran, ozbrojeným silám. Ja som bola v Afganistane a naozaj chválim tú eh, prácu, ktorú tam naše zložky odvádzajú na ochranu miestneho obyvateľstva, výstavbu infraštruktúry a tak ďalej. Je to druhý veľký kontingent a toto platíme my, nie Portugalci, Taliani, Slováci, Nemci a tak ďalej. Áno, vy hovoríte hovoríte o týchto zložkách a o zložkách v členských štátoch, ako o európskych zložkách, ale britské e, podliehajú zložky iba e, kráľovne, e, jej veličenstvu a nie Európskej únii. Pokiaľ ide o NATO, vidíte, ako dopadla operácia v Líbii. Prosím, nekomplikujme ešte aj otázky bezpečnosti zapájaním EÚ. Tie už sú dostatočne komplikované a pani Ashton, vy ste pôsobili v CND a teraz hovoríte o bezpečnostnej politike s národmi, ktoré majú jadrové zbranie. Takže ako môžete vy byť objektívna, keď ste pôsobili e, v tejto e, agentúre? Vy podľa mňa nie ste kompetentná na túto pozíciu. Ďakujem pekne. A teraz pán Luhan, nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda pani Ešten, kolegyne, kolegovia. Ja úplne súhlasím s pánom Lizekom a s jeho správou. Združovanie a spoločné využívanie toto je jediná cesta, pretože rozpočty členských štátov sú príliš nízke, takže e, spolupráca je najlepšou formou e, efektívneho využitia zdrojov. Môžeme spoločne napríklad robiť e, obranu, nakupovať A16, v rámci NATO už prebieha určité združovanie a spoločné využívanie kedy napríklad dochádza k spoločnému nákupu a po následovnému, následovnému prenajmu, potom spolupráca medzi Francúzskom a e, e, Nemeckom pri e, nákupe e, vojenských zariadení a tak ďalej, potom spoločné velenie, využívanie existujúcich kapacít e, sa dá zlepšiť transferom kompetencií na spoločnú štruktúru. Takže preto musíme prijať takýto model napríklad dopravné helikoptéry, dohľad námorný, letecké kapacity a tak ďalej. Ďakujem. A posledným rečníkom bude pán Skinner. Na minútu, nech sa páči. Pán predseda, blahoželám spravodajcovi. Európske HDP klesá a tým pádom klesá aj percento idúce e, do obrany a bude klesať aj naďalej. Musíme si na to zvyknúť. Hospodárske a finančné škrty. E, toto je naozaj e, takou určitou páscov pre nás nebudeme schopní splniť naše záväzky v oblasti obrany. Jednotlivé krajiny nie sú priemyselne v stave konať samostatne. Nákup, inovácie, toto všetko je potrebné zdieľať a združovať. A z svojej povahy musia byť v pozícii všetkým. Vzhľadom na osobitný status Európy, ktorý bol stovky rokov rozdelený vojnou, máme naozaj zodpovednosť zachovať tú koordináciu, pokiaľ našu spoločnú bezpečnosť. A to, čo som si vypočul z úst niektorých, ako napríklad pána Van Ordena, teda názor, že na to nám stačí, toto nie je správne a ten váš názor, pokiaľ ide o byrokratov, e, toto tiež nemôžem akceptovať, ale vy sám ste predsa e, v Bruseli e, pôsobili ako súčasť tej byrokracie v rámci NATO a potom aj v komisii. Aspoň Wikipedia toto tvrdí. Takže mm, prosím, nekritizujte. Ďakujem pekne. A teraz sa chcem ospravedlniť ostatným, že im dostanú slovo, pretože nemáme dostatok času, ale slovo dostane ešte spravodajca, pán Lisek, na dve minúty. postaram Ďakujem pekne, pán predseda. No, ja sa pokúsim mm, nejako stručne to uzavrieť, aby e, sme nemínali veľa času. Chcem sa poďakovať naozaj všetkým za všetko, čo tu odznelo k mojej správe, či už to bolo pozitívne alebo skôr kritické. Nikto nie je dokonalý ako všetci dobre vieme. Takže keď všetky tieto poznámky zhrniem, No, možno by sme z toho mohli napísať aj úplne novú správu. Je tu naozaj mnoho smerovaní, mnoho podnetov, ktoré sú veľmi zaujímavé, pokiaľ ide o európsku obranu. Ja si naozaj uvedomujem, že moja správa nevyrieši všetky problémy tohto sveta. Ja som však mal za cieľ iba poukázať na, na niektoré kľúčové otázky v kontexte súčasnej finančnej a hospodárskej krízy. Išlo mi o to vnímať tú krízu z hľadiska obrany tak aby sme boli schopní odhaliť hrozby aj príležitosti. A ja som rád, že väčšina z vás podporuje to gro mojej správy. A prosím, e, nezabúdajme e, na obranu Mnohí sa ma pýtali, no komu, komu je určená táto správa. Neviem, či to hlavné posolstvo smeruje pani Ešten. Áno, vy ste podporili väčšinu e, z e, našich názorov, ale je to skôr určené členským štátom, národným parlamentom. Mali by sme byť v kontakte s vládami v skutočnom dialogu, keď tá správa bude prijatá. Ďakujem. Ďakujem pekne spravodajcovi. Pán Lisek reagoval tak rýchlo, že sme sa zabudli pána Skinnera spýtať, či akceptuje otázku s modrou kartičkou od pána Van Ordena. Pán Van Orden, môžete. No nie je to otázka, ja som len môjmu drahému priateľovi, pánovi Skinnerovi, eh, chcel reagovať na to, čo povedal. Áno, 30 rokov som pôsobil v ozbrojených silách jej veličenstva v mnohých krajinách sveta. Áno, máte pravdu. A keď som odišiel z, armány, z armády, tak som vstúpil do politiky a kým som dostal kreslo, tak som krátky čas pôsobil v Európskej komisii, kde e, som naozaj získal veľmi e, zaujímavé poznatky o tom, ako komisia funguje. je to podľa mňa e, pre mňa veľmi dobrým východiskom pre moju súčasnú prácu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dostáva slovo vysoká predstaviteľka, podpredsednička komisie, pani Ashton. Nech sa páči. Máte slovo. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci, poslanky, nebola toto veľmi dôležitá rozpráva Nielen kvôli tomu, že v kontexte toho, keď sa pozerám na hospodárskú situáciu, si uvedomujeme, že členské štáty a inštitúcie sa nachádzajú v ťažkých časoch. Je však treba povedať, že je dôležité, aby sme hovorili o tom, ako zabezpečiť najlepšie riešenia, aby sme reagovali na niektoré z kríz a hrozby, hrozby bezpečnosti, ktoré musíme čeliť, tak ako na úrovni jednotlivých štátov, ako inštitúcie, ako aj poslanci. A nikoho nepre, neprekvapí, že toto je hlavnou súčasťou diskusí, ktorý, ktoré mám s takými ľuďmi ako pán Rasmussen, alebo kde ho, o, o ktorých hovorím s predstaviteľmi jednotlivých štátov, ministrov zahraničných vecí a tak ďalej. Je veľmi dôležité, aby sme si uvedomovali, že čo sa chceme pokúsiť dosiahnuť a ako sa to najlepšie nám podarí. Treba však si uvedomovať, že je tu viacero misií, v rámci ktorých máme vyslaných viacerých e, vojakov a dobrovoľníkov, ktorí pracujú v teléne, ktorí pracujú aj v kontexte spolupráce a misií NATO. Máme monitorovaciu misiu však e, v Gruzínsku. Rusko sa zachovalo tak, ako sa zachovalo v auguste 2008. Ešte stále máme ľudí, ktorí E, z našich jednotiek e, sa snažia zabezpečiť lepšiu situáciu a umožniť ľuďom, ktorí tam žijú, aby jednoducho mohli v miery pracovať. Viacerí tu hovorili o situácii v e, africkom rohu a o misii Atlanta ktorá pozostáva z viacerých členských štátov, ktoré dobrovoľným spôsobom zoskupili viacero ex- expertíznych kapacít a celú túto misiu e, vedie admirál Poc, ktorý je momentálne veliteľom a zohráva tú kľúčovú úlohu v tom, že môže Medzinárodný potravinový fond dodávať potraviny do tejto oblasti, kde ľudia skutočne umierajú od hladu a pomôcť ľuďom, kde ľudia nevedia, ako sa zbaviť pirátstva, ktoré ohrozuje ich pobrežie. Je to hrozba pre celú krajinu. Berú tu ľudí za rukojemníkov a ohrozujú teroristickými útokmi civilné obyvateľstvo. To sú konkrétne veci, kde Európska únia môže konkrétne prispieť a nesnažíme sa robiť to, čo robí NATO, ale robíme to, čo robíme v spolupráci s NATO. A možno najlepší príklad, ktorý by som mohla ilustrovať túto skutočnosť, je to, čo sa deje v Kosove v súčasnosti. Eulex Kosovo poskytuje určitú sekundárnu pomoc, kde posielame policajných predstaviteľov a kde sa snažíme zastaviť tu je násilnosti, ktoré sa v niektorých častiach tejto krajiny dejú. Spolupracujeme aj s jednotkami NATO, ktoré tam e, takisto pracujú a sú zaangažované. To je medzinárodná operácia, pretože tieto ťažkosti a rizika na základe toho, čo sa stalo medzi Srbskom a Kosovom, si vyžadujú, aby sme všetci reagovali spoločne. A členské štáty dobrovoľným spôsobom chcú byť zaangažované do tejto spolupráce, aby výsledky boli čo možno najúčinnejšie. A podporujú týmto spôsobom momentálne policajné jednotky. To je absolútne odlišné od toho, čo robí NATO formou vojenskej pomoci. A v rámci týchto operácií, ktoré máme, spolupracujeme samozrejme aj s NATO s NATO spolupracujeme, pokiaľ ide o to, akým najlepším spôsobom by sme mohli podporiť to, čo sa dialo v Líbii. NATO si vtedy uvedomovalo, že sa venuje hlavne vojenským operáciám, ale potrebovalo aj iné grémia, akým spôsobom uplatniť tie e, snahy, ktoré si stanovilo a akým spôsobom zabezpečiť humanitárnu pomoc. To znamená všetkým tým, ktorí sa boja, že chceme niečo duplikovať. My sa snažíme hlavne, hlavne o to, aby sa takéto duplikácie nediali. A my reagujeme práve na tú podporu, ktorú potrebuje aj na to a na ten spôsob, akým, spôsob, akým chcú členské štáty postupovať. Nechcem pripomínať nikomu, že keď sa pozrieme na krajiny, ktoré e, si vyžadujú pomoc, je tu viacero oblastí, v ktorých môžeme byť činní predovšetkým, keď som sa napríklad stretla s ministrom zahraničných vecí Sahelu. Títo ministri krajín tejto oblasti sa snažia skutočne nájsť partnera, ktorý by im mohol pomôcť vyriešiť obavy ohľadne terorizmu. Pašujú sa tu e, zbranie z Líbie do oblasti Sahelu a potrebujú určité konkrétne riešenie a v tejto oblasti môžeme pomôcť práve my. Takisto nesmieme zabúdať na to, že EDA spolupracuje s NATO e, tým, že sa identifikujú explozívne látky a to sa netýka iba spolupráce v Afganistane, ale vo viacerých iných oblastiach sveta. Ak takýmto spoločným spôsobom môžeme sa pozrieť na to, ako identifikujeme tieto výbušniny, kto ich možno vyprodukoval, možno tam je zanechaný určitý podpis na týchto bombách, ktorých vyprodukovali. Ak sa nám to podarí zistiť, tak môžeme e, zachrániť životy na celom svete. Čiže robíme to práve tým spôsobom, že sa snažíme získať expertov a spoluprácu a myslím, že to je najlepšie využitý čas, úsilie, energie, ako aj peniaze. Súhlasím s tými, ktorí hovoria, že keď hovoríme o boji proti internetovému terorizmu, ako na to musíme reagovať, Áno, USA na to reaguje a my chceme s nimi spolupracovať, pretože jedno z rizik tohto typu terorizmu je, že to nemá hranice, je to nadhraničné a viaceré podniky, e, ktoré museli čeliť takýmto rizikám, sú európske v tom zmysle, že sú tu podniky a fabriky, ktoré sú častokrát kombináciou viacerých nadnárodných e, koncernov, ktoré majú svoje zastúpenie vo viacerých krajinách a preto musíme spolupracovať v tejto oblasti spoločne a vtedy to má aj skutočný zmysel. Ešte chcem povedať dve veci na záver súhlasím s tými všetkými, všetkými čo povedali, že e, ide predovšetkým o tú prácu, ktorou chceme zabrániť konfliktným situáciám a nájsť zdroje, aby sme túto prevenciu mohli aj financovať. To je skutočne hlavné gro našej činnosti a súhlasím s tými, ktorí to podporili. Avšak to doplňuje iba tú aktivitu, ktorú vykonávame v ostatných sférach. A súhlasím aj s tým, čo tu odznelo, že musíme byť pyšní na tých, ktorí slúžia v jednotkách. A Teraz pred nami stoja Vianoce a prázdniny a uvedomujem si, že títo ľudia, ktorí slúžia v našom mene po celom svete, ako napríklad aj v Afganistane, ja som pyšná na ich prácu a uvedomujem si, že sú na to pyšní aj členovia tohto parlamentu. A pokiaľ ide o to, čo sa spýtala pani Doc, čo to bola konkrétna otázka, či máme zabezpečiť to, že týchto pracujú napríklad formou operácií v takých krajinách ako Afganistan, že jednoducho budú adekvátne sa s nimi sa bude zaobchádzať. Ja jednoducho chcem povedať, že áno a napríklad aj v prípade pána Whitea to bude doriešené. Ďakujem pekne, pani baronka Eštonová. A táto časť rozpravy ohľadne správy pána Lizeka